Eh, Prezident. Pán predseda. Ďakujem pekne. Týmto vyhlasujem zasadnutie prerušené 12. marca 2015 za opätovne otvorené. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Dámy a páni, my všetci sme istotne